tutti e a tutte, possiamo iniziare. Dobrý deň, začneme naše stretnutie. Najprv by sme mali schváliť program našeho rokovania. Krátky oznam z mojej strany, pokiaľ ide o predsedníctvo. Vo februári 2019 máme tri naliehavé uznesenia k viacerým témam. Pokiaľ ide o prípad Titieva, potom Zimbabve a po tretie ide o tému pre rozdelenie, e, e, alebo teda obhajoba práv žien v Saudskej Arábii. Dnes máme Máme štúdiu, e, správu, ktorá sa týka e, problematiky Interpolu a dopad e, na ľudské práva, aktuálny vývoj v tejto oblasti. Občianská spoločnosť, medzinárodné organizácie neustále hovoria o prípadoch, kde tým či oným spôsobom máme odkazy na Interpol. A tie sa využívajú na to, aby sa otázky, alebo, e, otázky e, aktivistov a novinárov v oblasti ľudských e, práv kritizovali. A my samozrejme sa musíme postarať o to, aby práve títo obhajcovia ľudských práv boli obhajovaní my sme dali e, vyrobiť štúdiu, aby sa táto vec riešila a upútali sme vlastne pozornosť na túto problematiku. Rozputala sa rozprava od roku 2015. Interpol e, realizoval dôležité reformy, aby sa postaralo o to, že príslušní jednotlivci e, môžu požívať ochranu my e, môžeme bilancovať e, e, výzvy alebo úspechy, ktoré sa dosiahli a načrtnúť výzvy do budúcnosti a práve zneužívanie teda tých oznámení Interpolu e, v oblasti policajnej, e, e, policajnej a justičnej spolupráce vyzdvihovať. Tieto mechanizmy sú potrebné na to, aby sme mali koherentný, legálny právny systém, pokiaľ ide systém Interpolu. Máme tu dnes autorov tejto štúdie, aj zástup zástupcovia Interpolu, ktorí nám už umožniť e, pochopiť lepšie, ako to vyzerá e, v Interpole. No, najprv je tu, je tu pán Rasmus Vandal, ktorý je z Dánska, potom je tu ďalší e, rečník, Dan Suter, riaditeľ e justus po Spojeného kráľovstva, ďalej ďalší rečníci, zástupca generálnej rady Interpolu a vlastne naša rozpráva môže svojím spôsobom začať. Najprv prezentácia tej štúdie a dám slovo pánu doktorovi Rasmusovi Vandalovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Všetci budeme hovoriť, takže sa nedeme ani predstavovať do radu. Začnem ja. Ďakujem pekne, že ste nás pozvali do tohto výboru a budeme hovoriť o dôležitých veciach. Sú krajiny, ktoré zneužívajú Interpol a dokonca prenasledujú kritizujúcich novinárov a politicky oponen- politických oponentov, ktorí protestujú proti eh, zneužívaniu ľudských práv. My sme tejto správe pokryli obdobie od roku 2015 aj sme začlenili nedávne trendy a identifikovali sme oblasti toho, ako by sme tieto tzv. red notices, upozornenia, e, dokázali zmeniť, tak aby sa to nedalo zneužívať. A máme dôležité odporúčania pre výbory. Hlavná téma je, že sme všetci na tej istej lodi. Potrebujeme silný Interpol a je ťažké predstaviť si situáciu, v ktorej by Interpol neexistoval. Členské krajiny EÚ by mali, byť, eh, mali mať dôveru, keď sa zverí prípad Interpolu. 194 členských štátov 194 rozličných praktík, e, ktoré fungujú e, v rámci rôznych sietí a platformiem. To je naozaj veľká výzva v tomto svete, takto pracovať. A je dôležité si to uvedomiť. Keď sme začali vypracovať túto štúdiu, veľmi na nás zapôsobili kroky, ktoré sa už vykonali od roku 2014 a iniciatívy, ktoré sme zo strany Interpolu pozorovali. Veľmi pekne ďakujem aj tým, ktorí sú tu ako zamestnanci Interpolu dnes. E, tiež by som za seba rád povedal, že táto správa v žiadnom prípade nemá byť nejakou metodou kritiky, práve naopak. Je to niečo, čo má zistiť e, hĺbkovo, preskúmať, čo sa deje a potom spoločne by sme mali hľadať riešenia identifikovaným výzvam. E, správa, ktorú máte pred sebou a chcem aj ďakovať, poďakovať Interpolu, že poskytol výpovede a informácie. Máme tu aj prílohu, tam je niekoľko e, faktických chýb a sme boli radi, že nám ich poopravovali za to, že nás volali za zod, na zodpovednosť za faktické overenie si týchto chybičiek. Ďakujeme za to. Chceli sme zdôrazniť určité záležitosti a hneď od začiatku e, nechceme pred vami nič skrývať. Myslíme si po vypracovaní tejto štúdie, že je možné, aby sa využili zdroje výskumu Európskej únie, zdroje a opatrenia členských štátov EÚ, aby sa zlepšili procedurálne aj legálne systémy brania na zodpovednosť v inštitúciách, aby sa zvýšila úroveň transparentnosti aj v jednotlivých prípadoch, aj pri operáciách organizácií ako takých. Po tretie, poskytnúť Interpolu plnú kontrolu nad údajmi, ktoré sú komunikované cez kanály Interpolu. Ďalej politika utečencov, ktorú odobril Interpol, by sa mala aplikovať a takisto politiky by sa mali premietnúť do praktik. Toto sú naše odporúčania, ktoré by sme radi zdôraznili v tomto bode. A teraz e, odovzdám slovo Kiliela Ivan Koko. Nech sa páči, máte slovo. Ako pán doktor Vandal už povedal v úvode našej v expoze o našej štúdii, poprosím o strpenie. Stlačila som nesprávny gombiček, ako vždy. Yes. And this seems to be the right slide. Okay. Excuse me for this technical glitch, it happens. <laughs> Well, ospravedlňujem sa za tieto technické problémy. Naša štúdia bola vykonaná na základe požiadania podvýboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu a pokúša sa maximálne posúdiť podľa dostupných informácií súčasnú situáciu a nedávne trendy pri praxi zneužívania tzv. red notices a diffusions. Z týchto dôvodov by som eh, chcela pomenovať, aké zneužívania sú, e, popísať ich povahu a takisto posúdiť implementáciu a e, v inter, to, čo sa deje v Interpole v tejto súvislosti. Takisto vzťahy medzi Interpolom a členskými štátmi. E, tam sa identifikovali niektoré praktiky, ktoré by boli sa schopné ešte zlepšiť. Štúdia ako taká vychádza zo špecifických metodológií, metodík a chcela by som hovoriť najprv o tzv. red notices, červených hláseniach. Tento systém červených hlásení možno poznáte. Nie je to systém Interpolu. Ide tu o hlásenie o niekom, kto je zodpovedný za závažný trestný čin, alebo je to neindofikované telo, alebo utiekol niekto z väzenia, Skrátka, závažné trestné činy rôzneho druhu. Tieto tzv. červené hlásenia sú kategorizované podľa rozličných e, ďalších systémov farieb a e, poskytuje sa podľa striktnej metodiky, keď e, Interpol takéto hlásenia podáva participujúcim členským štátom EU a takisto štáty Interpolu. Tieto červené hlásenia majú za úlohu navodiť vydanie osoby, lokalizovať túto osobu. Je možné, že bude treba zatknúť tohto páchateľa Takže sme e, tu na, na priesečníku problémov s ľudskými právami, pretože ide o obmedzenie osobných slobôd. A preto treba vypracovať e, všetky možné opatrenia, aby e, bola zachovaná obozretnosť do najvyššej miery. Popadáme za nevyhnutné informovať verejnosť aj o iných typoch hlásení, ktoré sa nazývajú diffusions. Ako sa šír, rozlišujú červené hlásenia o tzv. diffusions? Tieto diffusions sú menej formálne, tiež ide o žiadosť, aby sa lokalizovalo nejaké individuum alebo zatklo, ale ide tu o bilaterálnu bázu, čiže ide to medzi jedným členským štátom a druhým členským štátom, ten vzťah medzi diffusions. Interpol odobruje tieto diffusions a takisto sú zaznamenávané do systému o trestnej činnosti Interpolu. V rámci našej správy, ako povedal pán doktor Van Dal, sme si uvedomili, že pri e, týchto hláseniach a upozorneniach diffusions e, sú isté necelkom ideálne e, kroky, a takisto by sa mali zlepšiť všetky tieto systémy. Od roku 2015 reformy, ktoré sa uskutočnili a ktoré obozretne posúdili situáciu, odporúčali využitie určitej metodiky, Takisto my sme použili našu vlastnú metodiku. Dovolte mi, aby som vás s ňou zoznamila. Vychádzalo sa z všetkých možných otvorených zdrojov, informácií a písomných informácií, akademické databázy, právne databázy, online zdroje, aj oficiálne zdroje Interpolu. Takisto máme národné kancelárie Interpolu hlásenia mimovládok, správy mimovládok, e, to, čo sa píše v novinách, novinárske články, novinové články. Takže vlastne to môžeme nazvať 360 stupňov výprieskum. Aby bolo možné zlepšiť objektivitu štúdie, Vykonali sme rozhovory s generálnym sekretariátom Interpolu, s úradníkom zodpovedným za dáta v Interpole. Takisto e, ľudí z Open Dialogue Foundation nadácia, Legal Defense Group Turkey, to je ďalšia nadácia, a takisto niektorých s Európskou komisiou e, z jednotky pre policajnú spoluprácu. E, tieto rozhovory boli s ľuďmi z týchto inštitúcií, ktoré som spomenula. Takisto sme skompilovali výpovede z týchto interviu, a výpovede z iných správ, napríklad tých napísaných e, mimovládkami a zostavili sme kolekciu jednotlivých prípadov. Nájdete ich v prílohe B a tieto prípady vám poskytnú veľmi dobrý obraz situácie, ktoré sa vyskytnú, keď e, sa podáva červené hlásenie, lebo ide o porušovania základných ľudských práv v tejto súvislosti. Ďalšia príloha, príloha 3 e, našej štúdie je e, zbierka skrátených správ pre Komisiu pre kontrolu spisov Interpolu, je to databáza. A takisto sa kontroluje prístup Interpolu pri hľadaní riešení jednotlivých prípadov. Ako sme spomenuli, Ďakujeme za spoluprácu počas štúdie a ďakujeme všetkým, ktorí zodpovedali na naše otázky počas rozhovorov. Pred sebou máte diapozitív, e, na ktorom je súhrn vývoja podávania červených hlásení a upozornení typu diffusions aby e, to bolo možné zostaviť. Prečítali sme si výročné správy Interpolu a teraz bude pokračovať môj kolega, ktorý vám povie viac k tomuto grafu. Ďakujem pekne, Gabriela. Dobré popoludne prajem všetkým. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička, všetci členovia a členky výboru, že sme tu medzi vami. Dovolte mi teraz povedať niečo o štatistikách, ktoré spomenula Gabriela a prepojiť ich s reformami červených hlásení a upozornení. Vidíme tu, ak máte veľmi dobré okuliare alebo ste si priniesli ďalekohľad, čísla, ktoré sú tam napísané. Ja sa pokúsim ich nejako zosumarizovať. Takže e, tieto čísla z výročných správ Interpolu za rok 2016 a 2017 Eh, sa použili ako zdroje a takisto otvorené zdroje Interpolu, tzv. fact sheet a medzinárodný systém hlásení. To, čo je zobrazené modrým na grafe, to ukazuje červené hlásenia. Máme tam tri také stĺpce, 2010, 2016 a 2017 korešpondujú s týmito rokmi. Zeleným máme červené hlásenia, ktoré sú v obehu Takže to demonstruje, že je určité množstvo červených hlásení, ktoré sa vydávajú každý rok, ale ešte stále je veľa hlásení neuzavretých v obehu. Ďalej, tu máme žltú farbu, to sú tie upozornenia typu diffusions medzi dvoma krajinami bilaterálne a na tomto grafe je možné prakticky demonstrovať ako sa zvýšilo, zvýšil počet červených hlásení a upozornení od roku 2010 do roku 2017. To, čo je modré a zelené, to sú červené hlásenia. Takisto od roku 2010 sa zvýšil počet eh, upozornení typu diffusions. Počas našich údajov, eh, počas štúdie našich údajov sme si všimli tri zaujímavé veci. Počet červených hlásení a upozornení je vysoký a to si vyžaduje zdroje a manažovanie správneho hľadiska systému. Ďalej, tieto zvýšené, tento zvýšený počet vydaných eh, hlásení, ktoré sú v obehu a neuzavreté za 7 rokov, naznačuje, že sa pravdepodobne zvýšili pridelené zdroje a systémy pomoci s právnou asistenciou. Takže systém podávania červených hlásení a upozornení, aby fungoval efektívne, musí Interpol byť v súlade s článkom 2 ústavy Interpolu kde sa hovorí, že nemožno porušovať ľudské práva a s článkom 3, kde sa hovorí, že tieto hlásenia nesmú byť politicky motivované. Keďže hovoríme o medzinárodnej policii a policajnej spolupráci na medzinárodnej scéne, musí, musia byť práva niekoho e, porušené tým, že ho zatknú. Takže tento rozmer ľudských práv a ochrana ľudských práv ľudí musí byť zachovaná máme národné centrálne kancelárie v rámci policajných zborov v jednotlivých členských štátoch EÚ, e ktoré kontrolujú, či sú v súlade tieto upozornenia e, a červené hlásenia a pridelujú ich rozličným pracovným tímom. V roku 2016 generálny sekretariat Interpolu takto nastavil prácu. Hovorím to preto, lebo to je dôležitá a významná reforma, ktorá sa udiala a privítali ju e, medzi vládne aj mimovládne organizácie. Ale ob ba, e, obe tieto typy inštitúcií sa pýtajú, či je možné efektívne schváliť červené hlásenia a upozornenia, pretože ich je toľko, ako to vidíte na grafe. Sú tu dve dôležité oblasti, ktoré treba zvážiť, keď e, sa pýtame, či sú policajné zbory schopné spracovať efektívne červené hlásenia a upozornenia, dostatočné zdroje a konzistentná aplikácia ústavy Interpolu a jeho vlastných pravidiel sú na to potrebné. Spravodlivé súdne e, konania v dokumente, ktorý vydal Interpol, sa hovorí, že v týchto tímoch, ktorý, ktorý zvyčajne tento tím má 40 ľudí, obsahuje aj policajtov, odborníkov, aj e, právnikov, tých, čo sú zodpovedný za presadzovanie práva v praxi. 200 dní ročne to môže trvať, ak si zarátame č- aj školenia, dokonca víkendy. V 2017 bolo vydaných 14 tisíc takýchto hlásení a upozornení. To znamená, že 1,5 prípadu je treba celý, celé administratívne odsledovať za deň. Čiže žiadosti o červené hlásenia sa neberú tu do úvahy iba už vydané červené hlásenia. Čiže počet tých červených hlásení, ktoré sa pripravujú, alebo je o ne žiadosť, ale nie sú zatiaľ vydané, musí byť ešte vyšší. Ďalej tu máme červené hlásenia a upozornenia, ktoré ešte stále nie sú uzavreté. A podľa mňa je v rámci tohto nášho počinu zrevidovať situáciu a hlavne tieto počty a znižiť počet červených hlásení, ktoré sú v obehu. Tých je vyše 50 tisíc e, podľa čísel z roku 2017. To znamená, 39 tisíc ešte stále je ich treba zrevidovať a administratívne spracovať. Takže keď si vezmeme celkový počet za deň, tak tento, tieto pracovné týmy musia spracovať 6 červených hlásení za deň. Čo sa týka upozornení typu diffusions, ani sa nevie tých, tých 85 e, tisíc, ktoré sa vydali v roku 2016, v akom sú stave, či sa uzavreli, završili ale ak prirátame tie z roku 2017, tak sa dostaneme na číslo vyše 66 tisíc. To znamená, že spolu 7 červených hlásení a upozornení každý v týme musí administratívne spracovať za deň. Čiže administratívny personál plus, keď je tým menší, tak sa toto číslo ešte zvyšuje. To ukazuje, aký tlak na pracovné týmy je vyvíjaný. Pracovný tlak. Ďalej musí byť konzistentná aplikácia ústavy Interpolu, aby sa zabezpečilo, že červené hlásenia a upozornenia typu diffusions neporušia ľudské práva a nie sú politicky motivované. Nie je jasné, aké zdroje informácií overujú pracovné týmy, aby e, tie informácie, ktoré centrálne kancelárie poskytujú, sa overili. Niečo sa hovorí v ústave. Napríklad sta, e, status utečenca jednotlivcami sa udeluje v súlade s politikou z roku 2015, ale sa to rieši ako dôverné. To isté ako e, extradícia, teda vydanie človeka, ktorá predtým bola zamietnutá. Toto je utajený, utajený údaj. Čo sa týka transparentnosti, e, žiadna vláda ani žiadna medzivládna organizácia nenahlásila zneužívania situácie, odkedy sa stanovili pracovné týmy. Napríklad Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa zasadzuje za spravodlivé súdne spory a tá si všimla, že Turecko zneužíva tieto červené hlásenia a upozornenia. Čiže v roku 2017 a v roku 2018 18, napríklad Sally Muslim, ktorá bol, ktorý bol bývalým predstaviteľom kurdskej strany, bol takto zahlásený do Interpolu. To znamená, že sa prípad preskúmal a tento človek bol prepustený a nebol sám. Boli viaceré takéto prípady, ktoré turecká strana zneužila. Sali Muslim v roku 2019, tam bolo červené hlásenie, ktoré doteraz ešte je Eh, otvorené, ne eh, ukončené. Takže treba s týmto niečo robiť, zlepšiť to. Upozornenia typu diffusions sa musia najprv podpísať a potom medzi dvoma národnými kanceláriami sa komunikácia deje bilaterálne. Tí si riešia schvaľovací postup sami a nemusia vydávať nič o tom, ako sa dopracovali k rozhodnutiu. Centrálna kancelária je pravdepodobne pokladaná za orgán, ktorý podlieha policii v danom členskom štáte EÚ, čiže je výzvou e, stále sledovať e, procedurálne postupy a pravidla, interné pravidla. Informácie týkajúce sa i pozornení sa dajú zdieľať, aj boli zdieľaní s viacerými národnými e, kanceláriami a sú v policajných databázach. Čo sa týka článku 131 ústavy Interpolu Interpol e, nemôže viesť e, sťažnosť voči takému trestnému činu, takémuto, takému prípadu, ale radšej to popíšeme na príklade. Interpol potvrdil, že pre Biela pravdu nevydali červené hlásenie, napriek tomu, že sa žiadalo aby sa vydal tento človek, ale Rusko napriek tomu to robilo krok že v maji 2018 tohoto človeka zatkli v Španielsku. Úloha pracovných tímov nesmie byť podceňovaná a vždy to treba e, riešiť tak, aby mohol pracovný tým vykonať svoju zásadne dôležitú úlohu. Musíme dostať točné zdroje pridelené po druhé, tam, kde je to možné, pracovné týmy e, musia dostať zásadne dôležité informácie zo strany členských štátov EÚ, napríklad o statuse utečenca jednotlivca. A keď som si pre, keď si prečítate e, dokumenty z Interpolu, dozviete sa k tomu viac. Národné ústredné byro musí pracovať v súlade s tým, čo odporúča Interpol a takisto v súlade s domácimi databázami. Treba využiť náležité právomoci v rámci ústavy Interpolu, aby sa riešili predmetné prípady. A teraz zase odozdvám slovo späť Gabriele, aby nás povedomila o ďalšom. Pokiaľ ide o ochranu údajov, je to zjavne Jeden z, jedna z tém, o ktorej sa už hovorilo viackrát, najmä e, v súvislosti s GDPR, e, ktoré vstúpilo do platnosti e, prednedávnom a medzi orgánmi presadzujúcimi právo na úrovni Európskej únie. Takže je to ešte stále veľmi náruživo diskutovaná téma v európskej úrovni vzhľadom na právny rámec. Interpol e, má 194 e, členov a teda je potrebné zaoberať sa e, toľkými systémami upravujúcimi ochranu údajov a styčný dôstojník pre ochranu eh, osobných údajov Interpolu, ktorý je tu prítomný, vám odpovie na vaše otázky. Treba zohľadniť eh, mnohé, napríklad kultúrne eh, tradície, rôznu prax medzi národnými orgánmi. Hlavnou činnosťou Interpolu teda táto sa e, e, zameriava na výmenu údajov a z tohto dôvodu tu e, výmena údajov medzi orgánmi e, sa e, začala už veľmi dávno, už nariadením v 80. rokoch o výmene údajov, ktoré bolo potom zmenené v 90. rokoch a tak ďalej. Interpol samozrejme musí mať aj určité špecifické pravidlá upravujúce ochranu údajov pokiaľ ide o E, distribúciu údajov a e, spomeniem len niekoľko základných princípov, ktoré máme e, v oblasti ochrany údajov, pokiaľ ide o legálnosť, o prístup k údajom, možnosť konzultovať informácie, ktoré orgány majú v súvislosti s individuálnymi subjektami a tiež možnosti opravných prostriedkov, ktoré sú možnosti napríklad požiadať o vy mazanie údajov, ktoré už nie sú aktuálne alebo presné. A pokiaľ ide o e, podávanie správ viaceré mimovládne organizácie poukázali na skutočnosť, že nie je dostatok transparentnosti, pokiaľ ide o dodržiavanie údajov o jednotlivcoch a o vyžiadanie si nápravných prostriedkov zo strany jednotlivcov voči Interpolu v súvislosti s ochranou osobných údajov. Tiež e, členské štáty niektoré nerešpektujú e, ustanovenia upravujúce ochranu osobných údajov, najmä články 130-131, ustanovenia upravujúce spracovanie osobných údajov. Interpol môže prijať určité opatrenia, pokiaľ ide o porušovanie týchto princípov, keď sa takéto problémy objavia Jedna z dôležitých vecí, ktorú sme tiež spomínali v našej správe, je skutočnosť, že e, Interpol e, uskutočnil štúdiu, a teda využil pri svojej práci štúdiu e, z Univerzity v Namurs 2011 keď ide o ochranu, o úroveň ochrany údajov na európskej úrovni. Boli e, tam zohľadené e, údaje z e, Európskej mm, únie. A Interpol by mal akceptovať rovnakú ochranu A tieto práce sa už dejú, respektíve už eh, prebehli v roku 2018. A, a, radi by sme eh, odporúčili Interpolu, aby eh, takúto prax odporúčil aj národným kanceláriám Interpolu, aby boli prijaté tieto opatrenia a, a aby boli Eh, aby teda mm, boli aktuálne informácie eh, týkajúce sa oblasti ochrany osobných eh, údajov, aby teda neváhali a prijali opatrenia voči štátom, ktoré tieto ustanovenia nedodržiavajú. Tiež by som chcela spomenúť jedno z našich odporúčaní ktoré sa týka možnosti opravných prostriedkov voči Interpolu. Tiež sme predložili e, návrh vytvorenia istého orgánu alebo kontaktného bodu, e, kam by sa mohli obrátiť jednotlivci niečo podobné ako funkcia ombudsmana, e, kde by mohli kam by mohli adresovať svoje opravné prostriedky a proces by sa dal urýchliť eh, proces mm, napríklad podávania stiažnosti alebo eh, informovanie o prípadoch, kedy došlo k porušeniu eh, práv. Tiež nás informovali nadnárodné mimovládne organizácie, že takýto, takéto prípady momenty e, sa objavujú, kedy naozaj e, celý proces trvá veľmi dlho, od 4 do 9 mesiacov. Samozrejme, pracovníci Interpolu nám môžu určite poskytnúť e, aktualizované údaje. Nože toto dlhé obdobie je pre jedincov, ktorých práva boli narušené príliš dlhé, lebo často ide o, o hodiny mm. Takže často e, toto upozornenie, toto červené hlásenie by malo byť zasielané e, oveľa skôr v rámci jednotlivých hodín. Čiže e, je potrebné postarať sa o to, aby rýchlejšie spôsoby na pravy boli možné. Musia sa tým zabrať aj národné orgány najmä teda národné orgány v rámci Európskej únie, kde je eh, povinnosť pracovať na základe eh, vysokých eh, štandardov, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a o dodržovanie ľudských, základných ľudských práv. A týmto končím. Pán doktor Vandal spomínal tie body, ktoré by som chcela ešte na záver spomenúť. Sice Najprv poviem to, čo je všetkým známe. Interpol odvádza veľkú e, prácu, pokiaľ ide o e, lepšiu spoluprácu policajných orgánov na celom svete. Niekedy e, to nie je tak na prvý pohľad viditeľné, pokiaľ ide o spoluprácu orgánov presadzujúcich právo a podobných orgánov na celom svete. Každopádne je potrebné ďalej sa, e, sa nažiť, aby sme zabezpečili, aby my, občianská spoločnosť, vy, európske inštitúcie a i e, jednotlivci e, mali Ehm, možno sa domnievať, že Interpol je naozaj zodpovednou organizáciou a že sa e, e, zodpovedá aj členským štátom a aby tieto členské štáty aj e, spolupracovali ehm, na výmene údajov. Ehm, lobovanie zo strany Európskeho parlamentu v tomto smere smerom k európskym členským štátom by bolo dobré, aby sa využívali tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, napríklad tie červené e, hlásenia. Tiež je potrebné zlepšiť e, e, tieto červené hlásenia a upozornenia typu diffusions a ich fungovanie a zvýšiť úroveň transparentnosti tak v jednotlivých prípadoch, ako aj v rámci operatívnych aktivít organizácií v ostatnom čase som si osobne e, všimla, že e, sú tu väčšie a lepšie snahy e, v rámci prezentovania sa Europolu na verejnosti, v médiách. A každopádne splnenia európskej úrovni. Vieme eh, sledovať eh, aktivity euro a úspešné operácie. Samozrejme, radi by sme eh, videli viac takýchto informácií od Interpolu aj v médiách. Tiež by sme chceli prijať Interpol, aby aj utečenskú eh, politiku lepšie implementoval v rámci svojich eh, systémov. Ďakujeme za eh, tie aktivity, ktoré doteraz boli od to mm, teda uskutočnené a samozrejme radi zodpovieme na vaše otázky. Ďakujem pekne. Slovo by som teraz rád dal pani Rodríguez. Nech sa páči. Príjemné popoludnie. Som e, Rodríguez zo Všeobecnej e, rady Interpolu. Rada skôr než e, začne by som vyslovila svoju ľútosť, teda kolegyňa plánovala, že tu bude, ale nebolo možné e, e, sa zúčastniť. CCF je e, nezávislý orgán a kolegyňa chcela v rámci CCF odprezentovať ich stanovisko, ale v Lyone boli nejaké problémy so železnicou, takže nebola, ne, nemohla vycestovať a dostaviť sa. Chcem sa poďakovať vášmu výboru za pozvanie na diskusiu tejto správy, ktorú pripravili vaši kolegovia o týchto červených hláseniach Interpolu. Hovorí sa tu o dôležitosti um, mnohých reforiem v nadchádzajúcich e, rokoch a o zlepšení jednotlivých e, aktivít Interpolu. A my sme radi, že tu môžeme byť medzi vami, aby sme prediskutovali vaše obavy a zdieľali s vami e, veci, ktoré sme zreformovali. Ten systém červených hlásení, ako už bolo povedané, je pre členské štáty veľmi dôležitý. Jeho výsledkom bolo viac než 10 tisíc zatknutí proti nebezpečných subjektov každý rok. Členské e, e, krajiny preto musia chrániť integritu tohto systému červených hlásení. To je dôležité pre každý jeden členský štát. Interpol sa e, sústreďuje na to, aby ten systém červených hlásení a upozornenia typu Diffusion fungoval dobre, aby všetky 194 členov sa mohlo spoľahnúť na ne a na dobrú spoluprácu. Toto nie sú len e, informácie o členských krajín, ale aj od rôznych súdov a tribunálov. A e, samozrejme vieme, že aj medzinárodné spoločenstvo sa veľmi o tieto nástroje zaujíma. Ako autory tejto štúdie spomínali, ja by som rada povedala, že tie červené hlásenia to nie je medzinárodný zatýkač, to je vlastne len požiadavka o spoluprácu vychádzajúca na základe zatýkača, ktorý bol vydaný v tej ktorej krajine. Je na každej jednej krajine, aby sa rozhodla sama, či bude pôsobiť, či bude aktívna v súvislosti s takýmto červeným hlásením. Interpol nemôže e, požadovať, aby nejaké akcie konkrétne boli e, uskutočnené, pretože to je e, suverené rozhodnutie každej krajiny. Ako už bolo spomenuté, uskutočnilo sa nedávno veľa reform. Chcela by som spomenúť tie najdôležitejšie. Poprvé, ako bolo povedané, bol bola vytvorená e, špeciálna pracovná skupina, ktorá e, uskutočňuje revíziu všetkých prichádzajúcich červených hlásení a opozorne typu diffusions mm v 2017. generálne zhromaždenie Interpolu e, potvrdilo e, migračnú politiku, ktorú e, sme začali v 2014 implementovať. Táto politika eh, zdôrazňuje, že Interpol bude pôsobiť v súlade s deklaráciou univerzálnych ľudských eh, práv, ako je to uvedené aj v stanovách Interpolu. Toto je eh, špecificky zmienené v, v, v údajoch Interpolu a postupujeme potom pri, pri tom takto pri vydávaní červených hlásení a upozornení typu diffusions. Fusions ak eh, eh, jednotlivca sa týka určité červené hlásenie alebo upozornenie typu diffusion, istý členský štát eh, žiada nejakú aktivitu v súvislosti s ním. Interpol žiada aktualizáciu databáz príslušný členský štát. Ak Upozornenia typu diffusions v databázach Interpolu už nie sú o istej osobe e, e, e, za nami. Potom je to postupené členskému štátu na vymazanie poskytuje tento systém e, väčšiu transparentnosť e, a možnosti právnych analýz v tejto oblasti. V roku 2017 generálne zhromaždenie Interpolu adoptovalo, prijalo štatúty Vytvorený bol orgán CCF ako nezávislý orgán od generálneho sekretariátu. Tento orgán CCF eh, môže eh, prijímať požiadavky od jednotlivcov a jeho rozhodnutia sú eh, záväzné a môžu viesť aj k vymazaniu upozornení. Ešte jedna dôležitá vec e, v súvislosti so štatistikami, e, ktoré tu e, boli spomenuté. V 2018 generálny sekretariát začal revíziu veľkého počtu červených hlásení a upozornení typu diffusion zohľadne hľadaných osôb a bola uskutočnená právna revízia v roku 2017 odznelo to aj v médiách a mm, v medzinárodnom spoločenstve. Tento veľký projekt sme mohli začať len vďaka eh, veľkej pomoci eh, európskych štátov. Chceme sa poďakovať špecificky Slovensku, eh, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku a Švédsku, ktorí vlastne nasledovali e, výzvu rady e, pod estonským predsedníctvom a zapojili sa do tejto pomoci. Tiež ste e, počuli, e, že kolegovia hovorili o e, rámci na ochranu osobných údajov Interpolu. Pani Caroline Gomez je tu dnes so mnou a táto je zodpovedná za ochranu osobných údajov. Zodpovie vám určite na všetky vaše otázky postupujeme v súlade s medzinárodnými e, normami upravujúcimi ochranu osobných e, údajov a stále e, ich aktualizujeme. Každé tri roky, napríklad v 2011 boli naše pravidlá aktualizované. Každá krajina musí vymenovať príslušného styčného dôstojníka, ktorý podáva správy priamo generálnemu sekretariátu. A toto bolo zavedené v 2017. Tento styčný dôstojník vypracováva aj analýzy dopadov, e, zaoberá sa novými technológiami, e, školeniami a zabezpečuje neustály e, rozvoj, ďalší rozvoj ochrany údajov. V nasledujúcich rokoch uvidíme pokračovanie týchto aktivít, ako aj zvýšené zameranie sa na monitorovanie a audit Styčný dôstojník na ochranu údajov budú mať, dôstojníci budú mať e, školenia a tréningy a neustále spolupracovať s EÚ na projektoch budovania kapacít. Toto všetko je veľmi vítané. Rada by som vám poskytla niekoľko poznámok, čo sa týka špecifických odporúčaní kde Interpol apeluje na ďalšie zlepšovanie. Poprvé, chceli by sme e, vysloviť našu silnú podporu odporúčaniu modernizovať e, zoznam praktik článku 3 a E, praktiky v článku 2. V článku 2 e, e, ústavy Interpolu sa hovorí, že treba vzájomne podporovať spoluprácu v rámci národných zákonov a v duchu Medzinárodnej deklarácie ľudských práv. V článku 3 ústavy Europolu sa, Interpolu sa hovorí, že je striktne zakázané pre túto organizáciu urobiť intervenciu alebo aktivitu, či je ak by mala politický charakter, náboženský charakter alebo vojenský charakter. Veríme, že takéto zoznamy praktík prispievajú k konzistentnosti a e, zlepšeniu práce medzi členskými štátmi a medzinárodnou komunitou. Veľmi by sme privítali e, špecifický prístup únie alebo niektorých členských štátov k tejto práci. Po druhé, chcela by som vyjasniť, že sa reviduje súlad s pravidlami a v časoch tejto publikácie E, to ešte nebolo prístupné. Pracovné týmy e, opätovne preskúmavajú prípady, aby bolo jasné, že sú v súlade s pravidlami. Vo svetle nových informácií, ktoré sa objavia, e, mnohé veci sa opätovne preskúmajú a vymažujú zo systému Interpolu. Napríklad zoznam správ a zoznam prípadov teda nie je v našom dokumente aktualizovaný. Čo sa týka statusu utečenca a článka, článku 2, čo s tým súvisí, niektoré členské štáty EÚ pravidelne a proaktívne zdieľajú status o utečencoch o jednotlivcoch a to okamžite vedie k vymazaniu z databázy Interpolu. Chcem to povedať ešte jasnejšie. Keď dostaneme písovné potvrdenie z členského štátu, že isté individuum dostalo status utečenca, informácie, ktoré sa týkajú tohto, e, tohto individua sa vymažú z databázy. Chceli by sme využiť túto príležitosť aj navrhnúť spôsoby, akými by ste mohli pomôcť. Poprvé, bolo by veľmi dôležité, aby ste vašim doma, domovským krajinám povedali, aké dôležité je zdieľať informácie s Interpolom. Vítame akékoľvek informácie, ktoré by zvýšili súlad s pravidlami červených hlásení alebo upozornení typu diffusion, aj takisto súladu s medzinárodnými pravidlami Považujeme za najlepšiu prax pre členské štáty EÚ proaktívne zdieľať informácie o, o utečencoch. Keď sa zdieľajú informácie o utečencoch alebo e, žiadateľoch o azyl, naše pravidla hovoria, že musíme zachovať aj anonymitu členského štátu EÚ, aj dôvernosť takýchto údajov. Navyše, niektoré krajiny majú zákony o dôvernosti údajov, a tie zabraňujú zdieľať takéto informácie. Lenže tieto členské štáty sa snažia nájsť pravidlo, ako dosiahnuť výnimku k daným jednotlivcom. Keď sa e, vydanie tohto človeka e, odmietne, informuje sa generálny sekretariat Interpolu, najmä keď e, článok 2 alebo 3 sú v hre ústavy Interpolu. CCF dostáva informácie priamo od jednotlivcoch a všel, Všeobecný generálny sekretariat víta informácie z členských štátov EÚ, vrátane o prípadoch, kedy členský štát dok- vie e, podporiť spolahlivosť e, takéhoto údaja aj z iných zdrojov, mimovládnych zdrojov. Ďalej, môžeme poskytnúť špecifické zdroje v prí- po, vo forme finančného príspevku, aby bolo možné Eh, ešte viacej zlepšiť efektivitu systému upozornení typu diffusion. Treba zrevidovať existujúce červené hlásenia, treba zrevidovať a posúdiť, ako sa žiada o červené hlásenia alebo o upozornenia typu diffusion. Záverom by som chcela povedať, že Interpol neustále sa snaží o eh, integritu v práci na svojich červených hlaseniach a upozorneniach typu diffusions. Neustále revidujeme naše dokumenty a postupy. Máme relevantné informácie členských štátov EÚ medzi mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že je tu súlad s predpismi, nariadeniami a pravidlami Interpol nadvezuje dialog s partnermi a aktérmi, ktorých vstupy sú cenené aj pri niektorých nedávnych reformách, e, o ktorých sme dnes hovorili. V mene Interpolu a Všeobecného sekretariatu Interpolu vám opäť ďakujem za možnosť, e, že som mohla vám odprednášať tento prejav a Zastupcovia CCF e, mojimi ústami ľutujú, že tu dnes nemôžu byť. Perfetto, grazie. Ďakujeme pekne. Môžeme krátkosti e, začať rozpravu. Pani Sargentini, ďakujem veľmi pekne za vaše e, informácie predstaviteľom i výskumníkom veľmi dobre chápem, ako sa situácia za roky zlepšila. Pamätám si prvé písomné otázky v tomto parlamente vo výbore LIBE v roku 2013, keď sme sa zaoberali hlavne e, ľuďmi, ktorí mali pozíciu, štatút e, uchádzača o azyl v Európe, ale boli zatknutí niekde inde v Európe, aby e, boli vydaní. A v tom čase Interpol bol akousi čiernou skrinkou. Nedalo sa vyjasniť, či niekto E, je predmetom červeného hlásenia. Vtedy sa pracovalo e, s návrhom iba. Tý návrh tých červených oznámení vlastne už neexistuje. To už nie je verejné v systéme. Bol to veľmi inteligentný systém z určitých režimov mimo EÚ, že by nebolo če, cel, verejné červené hlásenie, ale že by sa pokračovalo v hľadaní ľudí. Ale skutočný problém eh, nadalej pretrváva v tej forme, že sa nevie, či na vás bolo vydané červené oznámenie, eh, ak eh, neurobíte hľadanie systémom pokus omyl. A to je naozaj veľmi riskantné a je veľmi typické, a tu EÚ by sa mohla zlepšiť, že prípady, kde sa to deje, veľmi často e, e, je to Španielsko. Pamätal som si Rus, e, ruského občana z Fínska, Petra Silefa, Hanza Jalcin, švédskej národnosti z, z Turecka pôvodne, boli zatknutí v Španielsku a prví dvaja z nich tam boli na dovolenke, zatknutí v Španielsku a bolo veľmi e, e, ťažké zabezpečiť, aby ich neodoslali do E, Ruska či Turecka. Treba sa postarať o to, aby sa toto neustále nedialo. Nebolo by oveľa ľahšie, aby niekto mohol potvrdiť, či je tu červené oznámenie alebo nie. Európsky novinári, e, ktorí v Egypte pracujú pre Al Jazeera, nevedeli, či môžu cestovať mimo EÚ e-, na Blízky východ, pretože na nich môže byť práve červené oznámenie cez Eurodac EÚ EU mohla vyjasňovať s Interpolom, kto má štatút uchádzača o azyl. Ja by som navrhovala opak. Pre mňa je riskantné, ak začnete overovať, kto žije v Únii so štatútom azylanta. Niekedy tá pôvodná krajina nevie, že niekto dostal azyl, takže aj to aj dobré Nemôžeme to obrátiť, nemôžete zabezpečiť, aby ste vy mohli klásť otázku a dostať odpoveď, či tu je červené oznámenie alebo nie. A mohli by sme ako ďalšie zlepšenie, e, už k tým zlepšeniam, ktoré ste urobili, nemohli by sme mať určitú kontrolu občianskou spoločnosťou e, k tej práci, ktorú robíte v rámci CCF E, ako vznikajú tie zlepšenia? Nož tak e, tlakom krajín, ako, sú, ako je napríklad Organizácia pre spravodlivé procesy súdne. Občania naozaj e, boli v situácii zablokovanej. Tí na to tlačili. Vaše zlepšenie cez verejný tlak a občianskú spoločnosť môže viesť k verejnej kontrole v týchto červených oznámení. Ďakujeme slovo má Barbara. Ďakujem za vašu štúdiu, ktorú som si celú neprečítala, ale niektoré odporúčania. Vy tvrdíte v tom výťažku zo štúdie, v tom e, zhrnutí, alebo odporúčate, že sa príjmajú ďalšie kroky a treba ich prijať v Interpole, aby sa implementovali nedávne reformy. Ale to je možno tiež otázka, na komisiu či IAS, čo robíme my z našej strany, aby sme toto dosledovávali, aby to boli pravidelné otázky o tom, ako e, ďalej, ako sa dostali zlepšenia. Dá sa povedať, že je tu taký trend v určitých krajinách, že tie zneužívajú e, červené oznámenia Interpolu je možné to e, e, počuť na to názor. Možno, že v budúcnosti by sme sa mohli postarať o to, aby toto nebolo pre nich také ľahké. E, tretia otázka, tá však sa súvisí s našou prácou tohto výboru. V minulosti ako výbor sme nemohli mať, nemali sme prístup k informáciám či niektorí z našich hostí sú na tomto zozname. Je to nejaké špeciálne usmernenie, ako inštitúcie parlamentu, náš výbor, ako majú, aký je ich kontakt s belgickými orgánmi, aby sme to vedeli vopred, aby sme mohli informovať, že pozývame e, napríklad niekoho zo Svetového kongresu Ujgurov, ktorí majú problém cestovať, aby nemali problémy, kým e, prídu k nám, kým vycestujú. Ďakujem. Mohli by ste prosím eh, zopakovať eh, druhú otázku? To bolo skôr eh, na adresu našej komisie či vonkajšej služby. A do akej miery oni sledujú vývoj tých odporúčaní? Pretože jedno z vašich odporúčaní bolo, alebo je, aby Interpol robil viacej aby sa veci zlepšili, takže treba to aj sledovať. Nemôžeme len mať len vypočutia k špecifickým otázkam, takže je dobre tiež sledovať e, vývoj, treba sa zamysleť práve nad týmto. Ďakujem. K tej druhej otázke môžem povedať, že komisia musí e, podať odpoveď písomne, ale určite po, poskytnú odpoveď. Kto z vás by chcel začať v tejto súvislosti? Well, I mean, to, to the question... Pokiaľ ide o tú otázku, čo sa, môže, čo sa dá urobiť, pokiaľ ide o naše odporúčania, nuž tak z tejto eh, pozície nie je veľmi veľa toto nie je to fórum, kde to presadzovanie môže sa diať. Už len táto, toto stretnutie a naša prítomnosť je dôležitá, netreba to podceňovať a tiež skutočnosť, že dnes máme viac informácií k dispozícii vďaka týmto stretnutiam. Čo sa vlastne deje? Tak, tá funkcia povedomia e, publicity je dôležitá. Nesmieme ju podceňovať, ale Možno by sme sa mali vrátiť k tomu základnému bodu, že na, na jednej strane vyvíjať tlak je úžasná vec, ako povedali kolegovia. Práve ten tlak e, zohral dôležitú úlohu e, v rokoch 11 až 14. Ťažko si však súčasne predstaviť, že by tu nebol silný e, Interpol, tak aby podpora tvorby je tu, je tu naozaj veľmi dôležitá. Nemyslím si, že e, chcem ísť viac do podrobností. Toto jednoducho je, funguje v súčinnosti a nemali by sme zabúdať na to, že sú tu iné e, možnosti zdieľať si informácie, nielen cez portál, e, akým je Inter, Interpol. Sú tu i alternatívne siete, kde nie sú rovnaké mechanizmy, e, také, aké má Interpol. Dalo by sa povedať, že je tu vlastne určitá konkurencia a táto sieť bude fungovať len vtedy, ak sú tam e, členovia. To sú teda veľmi zložité podmienky. To je pre nás e, dôležité. Chcem tiež spomenúť otázku e, či nie je možné pre jednotlivcov, novinárov mať tie informácie o tom, či e, k, o nich boli, na, nich, na nich boli vydané tieto červené oznámenia. I, je to i problém aktualizácií. E, otázka, ktorá nás e, zamestná. Tie národné e, databázy vo svete, hoc aj interne, Interpol ich aktualizuje z jeho centrálne informácie, Tie informácie o tom, alebo tie červené oznámenia, hlásenia, môžu zostať v národných databázach. Myslím si, že Interpol tu nie je zodpovedný za to, e, čo robia národné e, inštancie a nemôže byť, ale z pohľadu ľudských práv E, správ jednotlivcov, im nejde o to, kto je zodpovedný, e, e, či sú tu, aké sú tu informácie. Je to z ľudskoprávneho pohľadu problém, či určité oznámenie alebo upozornenie môže zostať v systéme, hoc aj bolo centrálne aktualizované. Je tu teda určitý problém v tomto ohľade nedostatok kontroly. Hmm. To, ako náhle sa s členskými krajinami zdieľali údaje. No. A na záver snad ešte dodám, že pokiaľ ide o to, či, či tu je možnosť e, zisťovať, či niekto e, je predmetom červeného oznámenia, je to, je to otázka skôr politická. Do akej miery tomu je, je možné. Samozrejme, že to možné je. Či to však je správna myšlienka, no to nie je na nás, aby sme to súdili. Ale iste nie ja. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Otázka, či jednotlivci sa vedia dozvedieť, či sú predmetom e, oznámenia, červeného oznámenia. Zistili sme, že tieto citlivé policajné informácie sú dôležité často a nemôžu byť stielané s verejnosťou, ale uznávame i potrebu jednotlivcov mať pocit, že vedia cestovať bez obáv o, o svoje zatknutie. Je tu možnosť e, zisťovať tieto veci prostredníctvom kontrolného výboru pre zložky Interpolu. Viem, že v ich štatúte a v ich, eh, v ich materiáli, ktorý vám predložili, eh, tu môžu zažiadať jednotlivci eh, o prístup, môžu zisťovať, či sú známi databáze Interpolu a tu sa potom urobí analýza a poskytnú sa jednot, jednotlivé informácie, pokiaľ ide o túto, toto vyšetrovanie a v prípadoch, kde jednotlivci e, e, tieto informácie boli vymazané, môžu z generálneho sekretariátu dostať informácie, kde sa ukáže, že e, sú e, aby určité informácie mohli byť zdieľané e, s e, jednotlivcami, či teda náhodou nie sú známi databázam e, Interpolu. Toľko na adresu kolegom z CCF. Musíme bohužiaľ ukončiť tento bod. Rád by som našim kolegom poďakoval taktiež autorom štúdie, ktorý, e, ktorá bude pre nás veľmi užitočná pre prácu Európskeho parlamentu v jednotlivých výboroch. Moja vďaka patrí i predstaviteľom Interpolu a dúfame naozaj, že tento reformný proces, ktorý sa rozbehol len nedávno, Eh, že ten proces bude pokračovať, aby sme súčasne mohli obhajovať ľudské práva, čo je našou úlohou a to je eh, nám vec eh, veľmi dôležitá. Ďakujem a táto časť stretnutia je ukončená.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 Bene, <clears throat> passiamo al prossimo punto che riguarda lo scambio di opinioni sul caso degli attivisti ambientali. Prechádzame teraz k výmene názorov, pokiaľ ide o zatknutých iránskych ekologických aktivistov. V našom podvýbore často máme prípady aktivistov pre ľudské práva, ktorí zastávajú rôzne profesie a ktorí sa musia vysporiadať s veľmi ťažkými obvineniami eh, zo strany justície. Táto tendencia eh, nás musí eh, znepokojovať. V mnohých prípadoch sme videli čoraz viac prípadov násilných zákrokov. Sú tu rôzni aktivisti, e, ktorí sú toho obeťou. Spoužiaľ aj táto, bohužiaľ sa aj v Iráne táto tendencia sa nám e, e, preukázala. Sú tu predstavitelia skupiny Perská nadácia pre prírodu alebo pre ochranu prírodného prostredia boli obvinení z, e, z, z zločinov, za ktoré hrozí až trest smrti. Jeden z členov tejto organizácie e, zahynul vo, vo vezení v roku 2018 v Teheráne a okolnosti jeho smrti sú e, veľmi e, nejasné a ne, nevyjasnené. Ide o Kavosa, Seda, Emamiho. Rôzne organizácie OSN a tak ďalej žiadali vyjasnenie tejto, e, tohto úmrtia a aktivistu Emamiho. Proces sa otvoril 30. januára a náš podvýbor by veľmi rád vniesol trochu o, o, e, informácií, jasnosti do tohto o, problému, pretože obavy tu nestúpajú len preto, pokiaľ ide o e, podmienky väznenia, ale aj pokiaľ ide o vynútené výpovede, respektíve priznania, ktoré sa dosiahli a ktoré v konečnom e, dôsledku sa použili pred súdom a e, že totiž si nemohol zvoliť obžalovaný svojho vlastného advokáta, kým e, dáme slovo rečníkom, musím povedať, že e, znepokojivé je hlavne to, že voči aktivistom v oblasti životného prostredia sa používa hrozba a e, trestu smrti. V Iráne robia veľmi záslužnú prácu, zastávajú predsa problémy, ktoré sú pre nás všetkých dôležité Mnohí tu čelia takisto takýmto obvineniam, napríklad predstavitelia kurdskej menšiny. Dnes tu máme výskumničku z organizácie Human Rights Watch. E, I ďalšie výpovede budú možné cez Skype. Napríklad príbuzný e, za, e, príslušného zatknutého, ktorého samozrejme identitu nechceme zverejniť alebo nesmieme zverejniť. Tak teraz dám slovo pani Seperi Far, ktorá tu zastáva spomínanú organizáciu Human Rights Watch. Vážený pán predseda, ďakujem za túto možnosť pohovoriť k tejto dôležitej tejto téme Situácia ľudských práv v Iráne je e, zdrojom veľkých obáv. Boli tu veľké protesty v krajine, zhoršuje sa ekonomická situácia, e, korupcia, celková frustrácia, nedostatok slobod, svojvoľné zatýkania a porušenia procesného práva. E, pritvrdili sa podmienky a aj mierumilovných aktivistov za ľudské práva, právnici, aktivisti, ktorí, eh, ktorým hrozia dlhodobé väzby. Momentálne eh, Nasrin Sutude a laureáti, viacerí laureáti cien eh, čelia hrozbám pre hrozby viacerých trestov je tu snaha o zrušenie e, trestu smrti. Takisto Izmael Bachši, druhýkrát väznený, e, bojujúc za e, práva pracujúcich. To je len zo pár príkladov. Dnes by som chcela upriamiť pozornosť na jeden prípad, a to je 8 environmentálnych bojovníkov za teda ekologické práva v Iráne. Ich súdny proces začal v januári. Dnes bolo 5. zasadnutie kde dokončili čítanie obžalovy. Je to viacero e, oblastí, ktoré vedú k obavám o ľudskoprávnu situáciu. Zistili sme, e, alebo dozvedeli sme sa o tomto prípade 10. februára roku 2018, kde e, rodina e, pána Emamiho, e, prominentného environmentalistu, univerzitného prof, profesora, informovala o jeho uväznení a potom smrti. Dve, dva týždne predtým špeciálne tajné služby z viacerých aktivistov, týchto spomínaných environmentálnych aktivistov, e, ktorých uvádzam. E, všetci e, boli členmi tohto spomínaného združenia, boli obvinení z využitia tohto environmentálneho projektu, aby zbierali utajené informácie bez povolenia. Orgány tvrdili, že že Emami sa zasamovraždil, ale dodnes e, nedokázali e, realizovať transparentné vyšetrovanie okolností okolo jeho smrti. E, namiesto toho zakázali vycestovať jeho manželke a zakázali jej tým možnosť spojiť sa s rodinou v Kanade televízna stanica e, v Iráne e, ukázala e, záznam z archívu rodiny bez príslušných dôkazov, kde ide o zlúče, sa ukazuje zlúčenie rodiny. V tomto prípade je viacero príkladov zlého zaobchádzania. this NGO, told the judge, uh sudcovi vlastne, ktorý je na zozname, sankčnom zozname OSN pre polúčenie ľudských práv, že bola prinútená k priznaniam týraním. Sú tu e, tiež informácie o tom, že, e, že nie je presný dôkaz, že by e, súd realizoval vyšetrovania. Je to príklad typov porušení, ktoré sa udiali v tomto prípade títo ekologickí aktivisti boli po rok, po dĺžku jedného roka zadržiavaní, čo i na, i na, aj na iránske pomery je veľmi dlho. E, neumožnili im prístup k právnikom. Trestný poriadok neumožňuje prístup e, ľudí takto obvinených. Je tu zoznam e, iránskeho súd, súdnických zložiek, ale v tomto prípade nedošlo len k porušeniu štandardov ľudských práv, ale tiež domácich zákonov. Sud sa obmedzil prístup obvinených k svojim právnikom, dokonca i v štádiu súdneho postupu a vyvíjal asi tlak na jedného e, z obvinených. Tak, takisto sme zistili, že aj títo právnici, ktorých potvrdilo e, súdne zložky, nedokázali e, hovoriť e, so svojimi klientami aj počas súdneho procesu. V novembri asi mesiac po vyšetrovaní vyšetrovateľia oznámili, že obvinenia štyroch týchto zadržaných nerešpektujú medzinárodné štandardy. Štyria ľudia sú eh, obvinení z korupcie, ďalej zo špionáže a tiež eh, z, eh, z činnosti proti národnej bezpečnosti. Dôkazy k týmto obvineniam neboli poskytnuté predtým, než to zač- začali zisťovania za zatvorenými dverami. Pritom obžaloba je založená na obvinenia, ktoré zjavne boli získané pod tlakom. Ďalej možno hovoriť o, o tlaku jednotlivých politických síl a je tu mocenský boj, ktorý sa na tom prejavuje. Po úmrtí pána e, Emimeho prezident Rohany vytvoril výbor, kde boli aj členovia tajných služieb a ten výbor zistil, že neboli dôkazy o tom, že by títo ľudia e, sa dopustili špionáže. Pred pár týždňami členo, člen parlamentu Mahmud Soderi tweetoval, že Národná bezpečnostná rada k týmto obvineniam nenašla dôkazy. Tuto ľudia však e, naďalej zotrvávajú zadržení bezpečnostné zložky zjavne E, sú rozhodnuté pretlačiť svoje e, obvinenia. Táto organizácia mala, bola veľmi rešpektovaná, bola prepojená s OSN a s ďalšími organizáciami. Nie sú tu dôkazy, že by e, sa dopúšťali takýchto činností. Organizácia Human Rights Watch zdokumentovala, že sa zrýchlila takáto kampaň týchto činností takisto zatkli viacero e, ľudí, ktorí sú považovaní za ľudí, ktorí sú v blízkosti e, vlády, pričom sa e, nenašli žiadne dôkazy. Po dovršení jadrových rokovaní Ajatola Chomeny hovoril o hrozbe západnej infiltrácie do rôznych sfér života. Zameranie bolo na viacerých ľudí, ktorí by sa mohli e, vnímať ako tvorcovia mostov a medzinárodnej spolupráce. Najvýznamnejší príklad sa e, videl pri e, zatknutí jedného z členov negociačného týmu k nukleárnym otázkam za Irán. Chcem upozorniť na viaceré porušenia zákonov a beztrestnosť, Nedobmedzujú sa len na tento príklad, je tu množstvo porušení v Iráne, ale tento príklad ukazuje, kam až sú ochotné ísť bezpečnostné zložky, aby si e, zabezpečili moc. Momentálne Európska únia chce komunikovať s Iránom o viacerých témach a my si myslíme, že je pre, veľmi dôležité pre tento výbor a Európsky parlament, aby konal v prípadoch obhajcov ľudských práv ako týchto, ktorí sú za mrežami, aby neboli zabudnutí. Ďakujem. Grazie.